Good morning, Commissioner Gabriel. Good morning, colleagues. We will start Dobré ráno, kolegovia. E, začneme naše zasadnutie. Najprv prijatie programu schôdze. Ak sú nejaké komentáre, tak e, ak nie sú žiadne komentáre, program je prijatý a prosím berte e, na vedomie, že aj keď to nie je uvedené v programe, celé zasadnutie bude prenašané online s výnimkou bodu 5 E, sieť na uplatňovanie hľadiska rodovej e, rovnosti. E, to, tento, program začne, tento program budeme preberať o 11. hodine. Po druhé, oznámenia predsedníctva. Na zasadnutí 27. septembra koordinátori rozhodli navrhnúť stanovisko vo forme pozmeňovacích návrhov k legislatívnej správe európskych fondov a e, alokovať to skupine EPP, e, čiže e, ide tu o absolutorium pre Európsku komisiu, ide o správu o rozpočtovom postupe 2018 pre povolenie štúdie budú organizované od novembra až do konca mandátu e, výmena názorov o prístupe EÚ e, k istambulskému dohovoru, rodové štúdie v Maďarsku a kampaň 50-50 e, v súvislosti s voľbami. Vypočutia o implementácii fondov EÚ zameraných na boj proti násiliu voči ženám a dievčatám v pracovnej a sociálnej situácii žien v EÚ a o role žien v mierových procesoch, misie, misie do Nemecka a Španielska a štúdie o implementácii e, o programe DAFNE a iných programov, ktoré sú zamerané na boj proti násiliu voči ženám a devčatám a rola žien v mierových procesoch. Takže to boli oznámenia predsedníctva. A teraz prejdeme na bod 3 na programe. Návšteva e, pani Marie Gabriel, komisárky pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť. Ďakujem pani komisárka, že ste navštívili náš výbor FAM. Viem, že o 9. hodine sa začína kolegium komisárov, ale teraz ste tu, čiže ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, aby ste nás informovali, poinformovali o situácii, o hlavných bodoch týkajúcich sa práv žien. Teda to je vaše portfólio, vaša zodpovednosť, spadá to do vašeho rozsahu. A teraz by som vám udelila slovo pani komisárka. Ďakujem, eh, vážení ehm, poslanci, poslankyne tohto výboru. Ďakujem za túto možnosť eh, dnes eh, viesť s vami túto rozpravu. Vždy je pre mňa potešením byť e, vo výbore pre rodovú rovnosť Európskeho parlamentu. Dlho som bola členkou parlamentu a veľmi dobre som spoznala tento výbor a mám obrovský rešpekt pred vašou prácou, pretože téma e, rovnosť, e, zrovnoprávnenie žien, to je téma, ktorá e, sa tak, e, nie, nie je tak medializovaná, ale napriek tomu je neuveriteľne dôležitá, pretože ide o spoločenské témy, o témy, ktoré súvisia s našimi hodnotami a s našimi demokratickými zásadami. Dnes by som chcela e, sa pokúsiť o niekoľko úvah, e, alebo teda vyjadriť niektoré úvahy na túto tému a e, predstaviť opatrenia, ktoré sme iniciovali, aby sme využili potenciál žien v digitálnej ekonomike. Ja som komisárka, ktorá je zodpovedná za digitálnu ekonomiku a spoločnosť. Prvá otázka, ktorú som položila, bola, či máme stratégiu pre ženy v oblasti digitálnej oblasti? Odpoveď bola nie. Na, e, potom sme v rámci len 5 mesiacov vsadili všetko do toho, aby sme takúto stratégiu spustili. Čiže toto je východzí bod. E, prvýkrát od roku 2013 sme vypracovali alebo vykonali štúdiu, ktorá e, e, popisuje obraz s dosť alarmujúcimi číslami v oblasti digitálnej spoločnosti sú čísla negatívne, čo sa týka žien. Vo viacerých ohľadoch, napríklad pokiaľ ide o počet žien, ktoré pracujú v digitálnej oblasti, je 8 miliónov expertov a 17% z toho len sú ženy. A vieme, že otázka expertov má alebo bude mať centrálnu zodpovednosť alebo dôležitosť 53 tisíc eh, špecialistov v oblasti IT nám chýba 500 tisíc, to bude čoskoro. To znamená, že je to výzva aj pre našu ekonomiku a spoločnosť. A keď si posilníme ženu, teda oblast, rolu žien e, v oblasti digitálnej spoločnosti, tak to bude navýšenie 16 miliard e, v rámci DPH, čiže sme zdôraznili aj ekonomickú hodnotu tohto celého. Potom sa nastoluje otázka, ako to ehm, vyzerá s matematickými a prírodnými vedami. Ehm, tisíc viem, e, tisíc e, študentov, ktorí, na tisíc študentov, ktorí toto študujú, je len 24 žien a len 6 z toho e, naozaj sa im podarí urobiť kariéru. Pri mladých, mladších ročníkoch dievčatá majú veľký záujem o prírodné e, vedy mm, a digitálnu spoločnosť, ale potom e, tam dojde k takému zlomu, keď sa začne študijná kariéra, profesná kariéra. E, v oblasti ženské podnikateľstvo je to po Dobné máme len 17 podnikateliek v oblasti IT, pričom naša analýza ukazuje, že startups, e, začínajúce podniky, ktoré vedú ženy, 63% e, z nich dosahujú lepšie výsledky ako podniky, ktoré vedú výlučne muži. Čiže na základe tejto štúdie, na základe týchto alarmujúcich čísel sme predložili stratégiu, ktorá má tri hlavné piliere. Poprvé, pracujeme naďalej e, e, v boji proti stereotypizácii. Je vždy e, evidentnejšie, že ženy alebo mladé dievčatá potrebujú zdroj inšpirácie, motiváciu, povzbudenie a tu sa musíme zapojiť všetci. Druhý pilier. Viac žien a dievčat um, v, v, v týchto oblastiach. Tam sme, spustili, tam sme spustili iniciatívu, jednu chcem vypichnúť, pretože má symbolickú hodnotu. E, začalo to 6. oktobra, bude to pokračovať do 21. oktobra European Code Week, Európsky e, e, týždeň kódexu. Tam chceme ukázať, že nielen chceme konzumovať obsahy, ale chceme byť kreatívnymi e, bytostiami, ktoré nemôžno nahradiť strojmi. Máme sociálne vzťahy, ktoré nikdy nemôžu byť nahradené novými technológiami. Ďalší pilier, tretí pilier e, za 2017. V roku 2017 to bolo tak, že 1,2 miliónov účastníčiek alebo účastníkov sa zúčastnilo tohto týždňa. 47% boli ženy. E, ja som poslala list všetkým ministrom školstva, e, kde ich vyzývam, aby účasť žien a dievčat posilnili a vyzývam ich, aby nám pomohli e, pri našom ambicioznom zámer, e, zámere, aby 50% do roku 2020 sa zapojilo do tejto iniciatívy. Potom sme sa rozhodli Eh, aby eh, sme zviditeľnili také projekty, ktoré eh, zvyšujú participáciu žien. Napríklad Európska digitálna cena. Táto bude udelená vo Viedni v decembri tohto roku a poprvýkrát sme zvolili e, cenu za projekty, ktoré sa zaoberajú priamo dievčatami. E, je to druhé udelanie, druhý ročník udelovania tejto ceny a ja vás vyzývam, aby ste mobilizovali projekty, aby ste sa naďalej zapájali, aby, ste zvýšili, aby sa zvýšila viditeľnosť tohto, týchto projektov. No a potom k tej oblasti poslednej e, ženské podnikateľstvo. WeHub to je e, taký kľúčový bod, zosieťovací bod pre ženy a dievčatá, aby e, sme im pomohli, aby im pomohli ženy, ktoré už sú v tejto oblasti, aby sa im podaril skok do sveta podnikania, aby sa e, posmelili, pretože tam je tá medzera, tá priepas dosť veľká. V júni sme ešte okrem toho e, naplánovali konferenciu Digital for Her, digitálna oblasť pre ňu veľké podniky e, súkromného podnikateľstva, ale aj e, verejnosť, e, podniky Telekom, sociálne siete a tak ďalej. Všetci títo sa zapojili a vypracovali sme vyhlásenie, ktoré je možné podpísať. Tam sa tie podniky nielen zavezujú, že tam zapoja viac žien, ale budú vyvíjať viac programov pre mentoring a coaching, aby ženy e, dosiahli kariéru v hierarchii. Som veľmi spokojná. Na začiatku to bolo 12 podnikov, teraz ich je 89 a v decembri e, e, všetkých týchto partnerov e, e, e, pozvem na jeden stôl, aby sa to zbilancovalo, pretože tu v parlamente som mm, zistila, že nie je len o zámery, ale všetko stojí na e, realizácii a ďalšom pokračovaní. K tomuto bodu ešte chcem povedať, aké je dôležité dosiahnuť kritickú masu na to, aby sme mohli predložiť výsledky. Preto spolupracujeme s Európskym inštitútom pre, e, rovnosť, e, pre rodovú rovnosť. Spustili sme európsku platformu, ktorá má zvýšiť viditeľnosť podnikov, ktoré naozaj robia opatrenia pre ženy, ktoré e, realizujú dobré praktiky a iniciujú dobré projekty. Momentálne komunikujeme s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť, čo skoro bude tento projekt hotový. A jedna otázka, ktorá je pre vás veľmi dôležitá, pretože parlament e, k tomu vypracoval správu. Spravodajkenia bola pani Šodra rola médií v tomto boji, v boji proti stereotypom. E, v téma viac e, žien, viac ženského podnikateľstva. Tam je rola médií, tam má rola médií rozhodujúcu úlohu regulačné eh, orgány pre audiovizuálne eh, kanály a programy sa stretli v Chorvátsku. Tam padla otázka, aké sú legislatívne projekty, aké sú prekážky, aké sú postupy. Regulačné orgány vypracovali správu. Táto správa túto správu som si prečítala a naozaj je tam e, všetko. Ženy sú nielen e, nedostatočne zastúpené, ale sú, ale sú aj e, teda obeťami stereotypov. Ženy, keď sú v televízii, tak tam majú dve role. Buď sú modelky, alebo sú ženičky v kuchyni za sporakom No a e, tam je výzva, aby sme ukázali, že e, e, súkromný život a profesný život sú lepšie zlučiteľné. V tejto správe sa uvádza, že ženy nie sú dostatočne zastúpané v programoch, ktoré v úvodzovkách sú serióznymi programami. Ja som iniciovala kampaň s názvom No Women, No Panel. Čiže povedala som, že ani neprídem na konferenciu, kde som jedinou rečničkou, kde tam e, nebude dostatok žien, tak nemožno so mnou počítať. Takže to bol konkrétny krok, ktorý už aj priniesol svoje výsledky. Napríklad, ak e, moje kolegyne e, organizátorovi konferencie povedia, pani komisárka nepríde, lebo je jedinou rečničkou, tak e, máme viacero príkladov, e, e, kde sme potom dostali nový program s viacerými ženskými rečničkami. Čiže možno niečo dosiahnuť, keď postupujem individuálne, aby sa zabezpečilo, že expertky budú viditeľnejšie, pretože už príliš dlho je to tak, že expertky ženy nie sú ani prizývané na podujatia, na konferencie, pretože jednoducho organizátorov to ani len nenapadne. Čiže tu môžeme všetci prispieť svojim, e, svojimi krokmi. No a potom ešte jedna iniciatíva. Iniciatíva ministrov e, z, z mesiaca september e, s rakúskou ministerkou sme e, pred e, zasadnutím rady pripravili raňajky, kde sme ministrom jasne povedali, že tieto témy e, musia byť diskutované na ministerskej úrovni. Povedali sme, že v budúcnosti e, toto treba robiť pravidelne a to musí robiť skupina na vysokej úrovni, ktorá pripravuje tieto zasadnutia. Potom sme pripravili to, čo vám zaslal aj sekretariát. A tam sa uvádza, že plánujeme e, v správe, ktorú e, pripravujeme v máji, e, tak podľa krajín tam uvedieme, aká je ako vyzerá účasť žien v digitálnej oblasti. Takže môžete si to pozrieť. Sú tam niektoré prekvapenia, niekedy sa potvrdzujú už obavy, ktoré sme mali vopred, ale každopádne je to bilancovanie. Keď každý rok takto môžeme bilancovať, tak sa môžeme koncentrovať na dobré postupy ktoré treba ďalej šíriť a nedostatky, ktoré treba ešte odstrániť. To je všetko z mojej strany. Asi nechcem rečniť príliš dlho, len som vám chcela oznámiť, akú prácu sme odviedli za uplynulý rok. E, pripravili sme stratégiu s troma piliermi, v júni sme spustili akčný plán s konkrétnymi príkladmi a teraz ide o to, aby e, sme e, zachovali túto mobilizáciu, aby tá digitálna zmena, ktorú každodenne zažívame, aby mala aj integratívny rozmer, aby ženy mali možnosť e, zarábať si živobytie v tejto peniaze, v tejto oblasti a potrebujeme schopnosti a potrebujeme talent žien ako celková spoločnosť a ako ekonomický priestor. No a tým by som skončila, ale samozrejme som vám k dispozícii e, pre otázky ehm, poslancov a poslankyň. Ďakujem vopred. Thank you, eh, thank you. Ďakujem pekne, pani komisárka, za prezentáciu a teraz otváram eh, rozpravu. Začneme pani Agneškou Kozlovskou. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani komisárka. Úvodom chcem vyjadriť e, svoj obdiv voči vám, voči vašej práci. Je to skvelá vec, že ste žena, komisárka a len primálo ľudí na tej úrovni sa zaoberá rodovou problematikou a skutočne, ak chceme zviditeľniť ten rodový rozmer, tak to, čo robíte, je e, to najvhodnejšie. Ďakujeme za všetky vaše stratégie a za e, váš e, plán činnosti. Mám otázku. Zdá sa, že napriek toľkým iniciatívam, napriek tomu množstvu myšlienok, stále ako si ťaháme za kračí koniec Zrejme by sme mali začať už na úrovni e, e, e, vzdelávania. To znamená, je to práve na školách, základných, stredných aj vysokých, kde sa prejavujú určité problémy. E, vieme, že vzdelávanie je kompetencia e, národná, ale predsa len niektoré otázky sú, sú riešené v rámci európskeho semestra, sú riešené na stretnutiach ministrov pre školstvo a vzdelávanie. Máte k tomu prístup? Po druhé, dievčatá a ženy by oveľa ľahšie prekonávali tú digitálnu medzeru, keby e, počas svojho vzdelávania e, sa e, v širšej miere mohli využiť digitálne technológie, napríklad e-learning. To by bolo prínosné či pre dievčatá, tak pre chlapcov. Ja som si prečítala e, vaše podklady e, a zistila som, že v Estonsku, ktoré je priekopníkom v digitalizácii, aj tam sú e, rovnaké rozdiely medzi ženami a mužmi, chlapcami a dievčatami práve v oblasti týchto digitálnych zručností. Preto si vážim, že tomu venujete pozornosť. Zdá sa, že počet žien v digitálnej ekonomike klesá, nevzrasta. A pritom digitálna ekonomika sa stáva čoraz významnejšou súčasťou živita. Pani Marian Neuschel, ďakujem pekne. Keď som vás e, dnes zbadala, tak e, hneď som si spomenala na tie časy, keď sme spolu navštívili e, Burkinu Faso. No a som, som veľmi rada, že ste tu a že veľmi progresívne hovoríte o právach žien. Skutočne to bolo veľmi progresívny text a skutočne strana, ktorú zastupujem, sa dokáže s tým plne stotožniť. Chcem poukázať na jednu bolavú záležitosť. Európska komisia nedokázala rozbehnúť stratégiu, ktorá by mala zrovnoprávniť um, oba rody. A vy vlastne ste dnes hovorili o stratégii, ktorá eh, je postavená na troch pilieroch, ktorá by to mala dosiahnuť Veď všetko, čo ste povedali, je absolútne správne. Ako je to možné, že táto komisia, ktorej ste vy súčasťou, sa e, sa, e, sa nedokáza, nedokázala postaviť za nejakú stratégiu zrovnoprávnenia. Jednoducho, že v roku 2014 ako si, e, ako si všetko skončilo, ako by sa dospelo k záveru, že stačí, keď to dáme na papier a viac sa s tým už nič nerobilo. Myslím si, že hovoríte jednoznačne o stratégii s troma piliermi a to e, potrebujeme nielen v, v otázke digitalizácie, ale potrebujeme to aj v oblasti e, rodovej rovnosti. E, myslíme si, že je potrebné hovoriť aj o e, prerazení e, nejakého vnímenia e, stereotypov. Skutočne objavujú sa akési tendencie ukotvovania stereotypov, aby sa ženy vrátili e, k sporákom a k deťom. Jednoducho len spoločne e, dokážeme e, tieto, tento návrat k stereotypom zastaviť. Veď ženy sú oveľa viac ako len matky. V Maďarsku sa napríklad vôbec už nehovorí o ženách, hovorí sa len o matkách. A to je kontraproduktívne. Teda v žiadnom prípade nesmieme strácať zo zretela ten celkový pohľad. Skutočne toto je jedna časť digitalizácie ženy v rámci digitalizácií. Ale čo, tak, čo otázka násilia voči e, ženám? Príslušný dohovor nebol podpísaný. Ako je to možné, že žena je redukovaná na matku? E, Prečo sa zaoberáme len štatistikami, koľko detí e, porodí? poškodili ženy. E, skutočne je potrebné vnímať veci v tom širšom obraze, v tom širšom, v tej širšej koncepcii, nezužovať e, vnímanie žien len na jedno, dve veci. Ďakujem. Teraz má slovo e, pani Nebler. Ďakujem, vážená pani komisárka, vy, vy vážené kolegyne, kolegovia. Aj ja e, skutočne vám blahoželám k tej stratégii, ktorú ste predložili. E, Women in Digital, to je skvelá vec. Držím vám palce. Skutočne podarili sa vám zozbierať údaje, fakty, aby aj e, na úrovni členských štátov boli ruko, rukolapné podklady, aké je to dramatické, koľko je príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia a ako je malá miera uchopenia týchto príležitostí zo strany žien. Teda všetko, čo ste povedali, pani komisárka, podporujeme. Chcem hovoriť o dvoch veciach. Poprvé, e, predovšetkým vítam vaše iniciatívy z toho dôvodu, že vo svojom bezprostrednom okolí pred, pred dvoma mesiacmi sme mali v mojom domovskom regióne konferenciu ohľadom digitalizácie a postavenia žien a skutočne vystúpilo tam viacero podnikateľiek, ktoré sa osamostatnili a keď sa im položila otázka, prečo sa do e, toho vôbec pustili. E, pustili sa z dôvodu frustrácie. Tam, kde pôsobili predtým, jednoducho nedokázali sa presadiť. Musíme podporovať ten podnikateľský duch, tie podnikateľské schopnosti a e, práve digitalizácia E, práve v oblasti umelej inteligencie, tam je bezpočetne veľa možností, príležitostí, aby ženy sa osamostatnili, presadili, e, aby pretavili e, modely svoje do praxe. To všetko veľmi vítame. Pre mňa je veľmi dôležité aj to, že tie zmeny, ktoré prináša digitalizácia a globalizácia, tieto výzvy e, môžu u niektorých žien spôsobiť e, väčšiu mieru e, pochybností No a myslíme si, že môžu zároveň ženy zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri eh, tom, aby spoločnosť ako taká akceptovala eh, túto, eh, tieto nové trendy. A my si, my, si, my, my si myslíme, že treba z vyššiu mieru spoločenskej akceptácie postavenia žien, ale aj v zmysle matiek, ale aj aktívnych činorodých Um, aktivistov uh, v digitalizácii. E, a ešte jednej téme by som sa chcela vyjadriť, zakladanie e, firiem e, v živnosti. Chcem sa poďakovať komisii, že e, skutočne e, je e, uľahčená cesta, keď, sa, keď niekto chce vlastne v určitej fáze svojho života preradiť do úplne novej sféry. Myslím si, že je to dôležité si uvedomiť, že ženy niekedy majú určité obavy vstúpiť do podnikateľského sveta a je dôležité Eh, im podať pomocnú ruku, aby boli úspešné. Myslím si, že eh, toto eh, je dôležité je dôležité v Európe, v, v Amerike. Už dávnejšie sa to podarilo, že počas profesionálneho života e, sa vlastne veľackrát mení kariéra, ale máme e, legislatívny návrh e, tu v Európe, ktorý má tú hlavičku neformálny, neformálny second chance, že skutočne má človek nárok na druhú šancu. A ešte by som chcela poznamenať, že veľmi vítam tú vašu vašu iniciatívu, pani komisárka, že nemôže byť zostavený panel bez toho, aby na ňom bola nejaká žena. To je skutočne príklad toho, ako e, e, každá jedna z nás môže svojím spôsobom presadzovať túto myšlienku. Myslím si, že Heidi Klum, Germany's Next Top Model, e, síce je to je to e, ten profil stereotypu e, e, žien. Zdá sa, že médiá toto podporujú a zdá sa, e, že tínejdžerky e, veľmi e, na toto reagujú, ale je dôležité, aby sa tento obraz ženy menil v očiach spoločnosti. A myslíme si, že práve v digitalizácii, v digitalizácii sa črtá príležitosť, aby ženy v tom mediálnom, digitalizovanom svete sa presadili aby sa presadili v politike, aby sa presadili v televízii a v, a v iných médiách. Ďakujem pekne. Uh, Pani Dubravka Šulca, Prepačte, že som sa dostavila s istým oneskorením, ale e, e, počula som o tej, tej digitálnej strategii v Atenách E, tak chcem sa k tomu vyjadriť. E, vaša iniciatíva je e, panelu bez zastúpenia žien v ňom, to je skvelé. Myslím, že je to veľmi dôležité a vzhľadom na to, že 50, 50, že celosvetovo ženy predstavujú 50 až 51 celosvetovej populácie, vaša iniciatíva je veľmi chválihodná Chcem sa vám poďakovať, e, e, pani komisárka, ste vo funkcii menej ako rok a predsa ste dokázali e, presadiť veľmi dôležité témy mám na mysli ženy v digitálnom svete a téma rodovej rovnosti. E, vaša stratégia, e, vami prezentované stratégie sú veľmi cenné, e, veľmi vítame vašu iniciatívu. Domnievame sa, že je to skvelý začiatok. Ale Tie postupy a názory sú rôzne. Mnohí tvrdia, že dievčatá sa už narodia s genetickou výbavou takou, že radšej sa hrajú s bábikami, chlapci zase naopak, aby sa hrali s autíčkami. Ja neverím e, v, tento, e, v takúto profiláciu. Ja si myslím, že všetko má byť otvorené všetkým. Musíme modernizovať naše systémy vzdelávania. Myslím si, že e, tam skutočne e, pokrývkava, e, pokrkávame v pokreku, v napredovaní. Takže držíme vám palce, pani komisárka, a e, aby ste naďalej takto úspešne viedli svoje ťaženie. Ďakujem. To bola dobrá, pani Dobravka Šulca a teraz dáme slovo pani komisárke. Už... Alors, je voudrais vraiment vous remercier parce que ce qu'on ressent dans vos interventions... Takže na úvod sa chcem poďakovať vám všetkým za tie vyjadrenia. E, tie slova, ktoré tu zazneli, sú slova podpory a tie mi dodávajú sílu pred takým rokom, keď som si položila otázku, je stratégia pre ženy v digitálnej sfére, odpoveď bola nie. E, a treba si uvedomiť, že, nemá, e, že e, objavil sa názor, že nemáme čas do konca funkčného obdobia komisie, aby sme vypracovali takúto stratégiu. Ja som na to reagovala, že nesmieme strácať čo ani minútu. Čo len, a preto bolo treba rozbehnúť takúto stratégiu. Ďakujem pekne za tie slova podpory. Agnieszka, áno, vzdelávanie je kľúčom, kľúčom ku všetkému E, stretávam sa s ministrami školstva, vzdelávania, e, rozposlala som list a dostali sme 18 reakcií, ešte nejakých 10 čakám. Ja som vyzvala ministrov školstva, vzdelávania, aby zostavili zoznam najosvedčenejších praktík, iniciatív, ktoré prispeli k väčšiemu zastúpeniu žien v digitalizácii. Do konca tohto roku by som toto chcela tieto odpovede spracovať a, a vlastne urobiť taký súbor najsvedčenejších postupov a e, dať dokopy aj odporúčania a, a, a, a poukázať na problémy. Niektoré reakcie ministrov nám zaslali odpovede mnohostranné, iné e, zase poslali veľmi stručné veci. Ak hovoríme o digitálnych e, zručnostiach, toto je téma, ktorá naberá na vážnosti, aj na atraktívnosti. Ja si myslím, že tieto digitálne zručnosti e, e, sú nevyhnutné e, musíme investovať do, do našich ľudí. 80 miliónov občanov EÚ nikdy nepoužili žiadne digitálne zariadenie a my sú digitálne negramotní. A my vieme, že za ďalšie 10 ročie prudko narastie e, e, percento e, pracovných miest, kde bude nevyhnutné mať digitálne zročnosti. Pred týždňom som sa zúčastnila na konferencii o umelej inteligencii v Helsinkách a mali sme tam aj jeden blok, ktorý bol venovaný digitálnym zručnostiam musíme si uvedomiť, že sú mnohé členské štáty, ktoré majú ministrov, ktorí sa venujú tejto, e, tejto téme, e, ministri hospodárstva. E, pozerali sme sa do nových technológií, potom to boli ministri kultúry, tam sme sa zaoberali otázkou duševného vlastníctva a ministri školstva sme hovorili o vzdelávaní. Čiže skutočne ide o vec, ktorá musí byť E, e, implementovaná na národnej úrovni. V januári e, sme spolu s komisárom Navračičom my sme zverejnili tzv. akčný plán pre digitalizáciu. To, ten, toto, tento akčný plán vytyčuje akúsi rámec v rámci ktorého by na národnej úrovni e, ministri mali naformulovať rôzne iniciatívy, programy. Musíme zdôrazniť úlohu dievčat, žien, musíme vyzvihnúť zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú pedagógovia E, skutočne e, tí e, môžu boriť stereotypy, tí môžu pozvihnúť dievčatá a, ženy a presadiť ich dráhu, odbornú dráhu až na vysokú školu so zameraním na digitalizáciu. Čiže ja uvediem príklad z mojej domovskej krajiny, z Bulharska. Minister školstva rozhodol, že že zavedie e, digi, digitálne zručnosti do základných škôl. To znamená od, e, od veku 8 rokov deti budú s tým konfrontovaní a budú hovoriť o, o určitých dôležitých hodnotách, ktoré sú dôležité pri búraní stereotypov. E, to znamená súdržnosť, e, rešpektovanie jeden druhého a tak ďalej. Čiže e, dievčatá nie sú niekde, ne, ne, nemôžu byť niekde izolované, musia skutočne E, byť súčasťou diania. Vytvorili sme Európsku koalíciu pre digitálne zručnosti a zamestnanosť. My sme vlastne vytvorili túto koalíciu pred rokom aj pol. Chceli sme 7 e, miliónom ľudí sme poskytli e, rôzne formy školení zameraných e, na e, digitálne zručnosti. E, to znamená, že na každej úrovni miestnej, regionálnej, národnej dokážeme sa dopracovať k výsledkom mimovládne organizácie, občianské organizácie, ale verím, že aj štátne inštitúcie poukazujú na veľký význam úlohy, ktorú zohrávajú a musia zohrávať dievčatá a ženy. A existuje aj tzv. digitálna digitálna cena, Európska digitálna cena, ktorá bude ktorá je udelovaná v decembri tohto roku, chceme identifikovať tie najosvedčenejšie postupy, praktiky, eh, ktoré je hodno nasledovať. Eh, pani Nagmaria, spomínam si na našu spoločnú misiu v Burkina Faso ja by som chcela poukázať e, tiež na to, že pri borení stereotypov každý z nás zohráva dôležitú úlohu. Ehm, a to borenie stereotypov e, je možné ak budeme na tom pracovať nie len v rámci systému vzdelávania, ale aj v médiách a preto aj máme mediálny program a to je veľmi, ús, to má, to je veľmi úspešný program. 26 rokov skúseností e, prispelo k tomu, e, že e, tento mediálny program je excelentný. Koľko je tam programov, ktorý umožňuje to, aby ženy, producentky filmov získali peniaze Nuž, e, e, e, štatistiky hovoria o tom, že je to veľmi slabé práve smerom na ženy. Je potrebné podať pomocnú ruku tvorcom, tvorkyniam filmov, pretože oni by mohli slúžiť tieto ženy ako určité vzory pre iné. E, viete, často v médiách sú programy, ktoré len ako si forsírujú stereotypu. Myslím si, že je potrebné mať európsku stratégiu. Myslím si, že to je aj dôvod, preto som ja koncipovala svoju stratégiu. Samozrejme podporím akúkoľvek iniciatívu, ktorá umožní dať tieto otázky e, do, dať ich do popredia. Pokiaľ ide o vás, pani Nibler, je veľmi dôležité a ďakujem vám za otázky, ako viac podporiť eh, ženy podnikateľky, ako zmeniť mm, myslenie. Áno, v Spojených štátoch, ak prvýkrát zlyháte, nie je to problém. Mm, Postavíte sa nohy a urobíte to znova a znova. Sú tu také krajiny. Takže podporím všetky iniciatívy, ktoré eh, umožňujú ľuďom získať druhú šancu stále zdôrazňujem potrebu um, e, získovať e, viac žien do mm, podujatí, ktoré podporujú podnikanie žien. E, dve iniciatívy. Budem mať mm, v Sofii mm, v novembri podujatie pre európske start-upy a tam bude súvod zavenovaná ženám nielen v Európe. Máme mm, digitálny program e, pre náš región, ale e, vo vidieckých oblastiach e, úloha žien je nemenej dôležitá. Takisto aj problém násilia, nenavisných prejavov. Čelíme tomu dokonca aj dnes. A dnes sa stretávame s novými prejavmi násilia voči ženám, vrátanie násilia na internete. A preto sme e, e, rozbehli kampaň bezpečnejší, bezpečnejší internet pre Európu a každý z europoslancov sa môže stať výslancom, e, ktorí podporujú tieto myšlienky. Musíme zabezpečiť rešpektovanie našich hodnôt a žien aj na internete spolupracujeme s mladými eh, ľuďmi, učiteľmi a expertmi. Mm, termín napríklad prekladanie konkrétnych návrhov je 22. október a niekedy v decembri by sme chceli udeliť cenu aby sme e, naďalej veľmi dobre e, bojovali proti takémuto násiliu. Sú tu určité tabuizované oblasti. Máme veľmi málo žien, iba 17% v oblasti počítačovej bezpečnosti a e, v ostatnej dobe sa objavujú nové formy násilie a niektoré e, dievčata sú predmetom šikanovania e, na školách, e, aj keď využívajú internet. Počas uplynulého roku e, sa nám tento nekalý jav rozmohol. Vyskytujú sa na Facebooku a budeme trvať na tom, aby sme nadiaľ presadzovali Ehm, takéto myšlienky. Ehm, vo všetkých členských štátoch e, sa uskutočnilo viac ako 15 tisíc takýchto aktivít a je e, môjim e, zámerom, aby nielen politici, ale aj športovci, spisovateľia, iní ľudia, ktorí dokážu ísť príkladom, pomáhali obhajovať takéto myšlienky. Myslím si, že to by už asi stačilo. Dúfam, že sa mi podarilo zodpovedať všetky vaše otázky. Mm, chcela by som ešte raz dorazniť, že e, oceníme vašu pevnú podporu našim myšlienkam a mm, mm, stratégiem, a to nie len vo forme slov, ale konkrétnych činov. E, domnievam sa, že naše dievčatá ženy potrebujú e, mať konkrétne príklady a uvedomiť si, že majú možnosť naďalej rozvíjať svoj potenciál aj o spoločnosť e, musí e, preukázať, že nedokáže pokračovať ďalej bez toho, aby využila potenciál žien. Nemôžeme mať digitálnu transformáciu spoločnosti, pokiaľ v nej ženy a dievčatá nebudú zohrávať náležitú úlohu. Ďakujem pekne, pani komisárka, ďakujem za vašu prezentáciu a osobné nasadenie v snahe dosiahnuť lepšie výsledky v digitálnej ekonomike a spoločnosti. Prajeme vám, aby ste mali dobré výsledky. Náš výbor podporuje všetky vaše kroky, stratégie pretože my všetci spoločne potrebujeme mať dobré výsledky v politike digitalizácie. Ďakujem vám veľmi pekne.

were uh, suggesting the speakers, they were clearly interested in doing it. Vážení kolegovia, teraz uh, začíname uh, rokovať o bode 4 programu. Úloha žien v prevencii radikalizácie vo svete. Je to vypočutie Koordinátori sa rozhodli, že zorganizujú e, vypočutie ohľadom úlohy žien v prevencii radikalizácie vo svete. E, kvalita našich rečníkov umožňuje nám urobiť analýzu e, fenomenu násilnej radikalizácie, ako aj tej úlohy, ktorú by mohli zohrať ženy v zmysle prevencie vypočujeme sme dvoch e, e, rečničiek, ktoré mali priamy kontakt s radikálmi. E, pohľad vedcov tiež poskytne nám určitý, určité pochopenie násilnej radikalizácie a takisto budeme hovoriť o, vonkajších rozmeroch e, Európskej únie, o tom, ako vnútorná a vonkajšia politika môžu spoločne pomôcť bojovať e, proti extrémizmu po celom svete. A teraz by som e, odovzdala slovo expertom. Najprv vystupí pani Dunia Bozár, generálna rediteľka CPDSI. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcela e, e, mm, vysvetliť e, to, o čom budem dnes hovoriť. V roku 2014 francúzska vláda ma požiadala, aby som opustila výskumný fond a vytvorila organizáciu, ktorá sa bude sa venovať takmer jednej tisícky mladých džihadistov, E, e, e, ktorých, o ktorých rodičia povedali, že vycestovali do Iraku alebo Sýrie, nahlasili ich na osobitné policajné číslo a išlo o deti, ktoré buď odišli, alebo sa pripravili odísť do Iraku a Sýrie E, príslušné rodiny to urobili e, dobrovoľne a dnes by som vám chcela e, porozprávať o tom, aký výskum som urobila s týmito rodičmi, najmä s matkami v roku 2014 až 2016. V tom čase som odmietla opätovne pracovať na ministerstve pred um, prezidentskými voľbami, pretože, pretože došlo k určitým zmenám e, v procese riadenia e, boja proti e, radikalizácii a práve preto som opustila svoju prácu na ministerstve. Avšak mňa požiadali, aby som predložil dve výskumné e, e, štúdie o 450 mladých e, ľuďoch. Mala som sociálne, ekonomické a rodinné údaje o týchto mladých ľuďoch. Som pripravila dve správy a čo skoro sa zverejne v tých štúdiách e, skúmam radikalizáciu 450 ľudí, e, takisto e, možnosti opustiť cestu radikalizácie, pretože 80% sa to podarilo. Tiež prezentujem štatistické údaje o rizikových a ochranných mechanizmoch. Toto všetko sa čoskoro zverejní. Dnes by som sa chcel sústrediť na jednu tému, predovšetkým e, a teda na rodičoch a najmä matkách. V našej e, vzorke 66% respondentov to boli e, ženy, celkového počtu 450 rodín. Radikalizácia sa začína vo veku 12 rokov u dievčat a 15 rokov u žien podľa získaných údajov. Teda e, dievčatá e, sa začínajú radikalizovať e, v mladšom veku. V našej vzorke iba 43% pochádzali z arabských alebo moslimských rodín. Všetci ostatní boli detskí konvertíti pôvodne z kresťanských rodín. 50% boli z strednej príjmovej vrstvy, čiže ide o proces, e, pri ktorom e, mali sme rovnaké e, údaje pre robotnícke rodiny a strednú vrstvu. Čiže tu sa nejavia nejaké významné rizikové faktory pre chlapcov alebo devčata. Nie je možné zistiť určitú charakteristiku, isté kritériu, isté kritérium, ktoré by predpovedala väčšiu pravdepodobnosť radikalizácie Ide o to, že radikalizácia to nie je stav, ale určitý proces a je e, možné vyhnúť sa tomuto procesu. E, rodiny e, mi pomohli pochopiť, že prostredníctvom internetu sa ľudia, ktorí stáli za snahou radikalizovať týchto detí, E, sa snažili e, spôsobiť pocit neistoty, strachu a využiť tú možnosť, že deti nevedeli sa socializovať, nedôverovali spoločnosti, e, zákonu, pretože radikáli sa snažili im nahovoriť, že jediná možnosť, ako vylepšiť spoločnosť, je e, za použitie e, božskej e, síly, božského zákona. Tento emocionálny prístup na začiatku radikalizácie sa spolieha na emócie a je veľmi dôležitý. Takisto ľudia, ktorí ťahajú za tieto nite, nutia deti získať pocit, že sú chcené eh, medzi radikálmi, že si ich eh, vážia. Deti eh, menia svoje nazeranie na svet, sa stávajú paranoidné, vnímajú svet binárne a snažia sa brániť proti svetu. Tu by som chcela povedať dve veľmi dôležité veci. Poprvé, eh, keď hovoríme o prevencii, eh, domnievam sa, že práve matky eh, vedia najlepšie zistiť vplyvy takýchto vzťahových alebo emocionálnych praktik džihadistov. Prečo mm, práve matky? Pretože v tomto veku mladí ľudia sa boje toho, čo môžu povedať ľudia, vzhľadom na to, čo im nahovorajú džihadisti, e, domnievajú sa, e, že ich ocenia iba e, tí ľudia, ktorí sú viac späté s Bohom. islam, v islame takýto vzťah e, má osobitné pomenovanie a takíto mladí ľudia sa e, začínajú vzdialovať e, bežnému svetu, napríklad počúvajú iný druh hudby, napríklad ničia e, svoje fotografie alebo e, nejaké plastiky, nechodia do e, supermarketov, pretože tam hrajú nevhodnú hudbu, nejdú do metra, pretože tam sa boje, že niekto začne hrať na harmonike alebo akordeóne a práve preto matky e, dokážu e, najlepšie e, zočiť, zistiť takéto prvé, prvé prejavy. Mm, ďalej, keď hovoríme o deradikalizácii, treba si uvedomiť, že práve matky vedia najlepšie pôsobiť proti takýmto emocionálnym alebo vzťahovým postupom zo strany E, e, džihadistov pôsobiť e, proti týmto snahám, ale k tomuto sa vrátim o niečo neskôr a poviem vám o tom podrobnejšie. Myslím, neviem, nakoľko je užitočné, sú užitočné títo priesvitky, pretože je tam veľmi drobné písmo, ale hovorím o tom, že je tu prístup, ktorý zneužíva strach neistotu eh, mladých ľudí, spôsobujú v nich pocit paranoje, snahu mm, sa mm, brániť a mm, džihadisti eh, využívajú určitý regimentálny postup na rozdiel od eh, Al-Qaidi. Tu sa džihadistická ideológia využíva na to, aby dať určitý prísľub mladým ľuďom v snahe prilakať ich k tejto ideológii. A konštatujeme, že dievčatá sa viacej usilujú zlepšiť a obnoviť svet, zatiaľ čo pri chlapcoch Eh, ide o no, také obnovovanie seba samého. Trošku som to prehnala, ale takto nejak to vyplýva zo štatistiky. Ale čo chcem zdôrazniť je, že to je individualizácia. Tí náborcovia vsádza, vsadili na rozličné motivácie v závislosti od toho, ako vnímajú týchto mladých ľudí, ktorí napríklad chcú študovať medicínu alebo chcú sa stať sociálnymi pracovníkmi, vychovávateľmi alebo niečo podobné. Tam sa viac E, volí humanitárny prístup. Potom je tam tá veľká téma násilia e, proti ženám. Mnoho dievčat e, utrpeli sexuálne násilie a prisľubujú im ochranu pred týmto, čiže je tam silná individualizácia tohto prístupu. Podľa môjho prieskumu nemožno mládež deradikalizovať, ak nepochopíme, aký prísľub im bol urobený týmto mladým ľuďom na to, aby ich Eh, motivovali alebo získali pre radikalizáciu. Kto sa nachádza v najlepšej role, aby ukázal, teda aby zistil, aké prísľuby sa robia mladým ľuďom. To sú znovu rodičia a predovšetkým matky, ktoré nám pomáhajú pri tom, aby sme eh, trošku analyzovali eh, ten život tohto mladého človeka, a zistili, čo mu mohlo byť prislúbené, aby um, aby mu bola, aby bol získaný pre ideológiu. Povedala som, že sú štyri prístupy. A čiže je tu kognitívny prístup, výchova. Kognitívny prístup to znamená, že sa zmení pohľad na svet e, pomocou binárnej vízie a potom je tu ešte osobný prístup, ktorý je prispôsobený osobnému profilu človeka podľa toho, či je moslim, kresťan, alebo či vôbec nie je veriaci, čiže je to prispôsobené jeho životnému príbehu, no a potom je tu samozrejme ešte ideologický prístup na základe islamu. No a na tom som e, e, chcela ukázať, že vôbec nepomáha, že to vôbec nepomáha, čo naozaj funguje, je emocionálny protiprístup IS e, používa, zneužíva emócie, aby v mladých ľuďoch vyvolal strach, aby stratili dôveru. Čiže v takom prípade aj matka musí e, aplikovať emocionálny prístup, ale taký, ktorý je upokojujúci, aby znovu e, vrátil mládeži dôveru v ľudstvo. Potom je tu ten výchovný prístup a tam sú to znovu tí rodičia, ktorí majú tú najlepšiu možnosť, aby vybudovali ten rodin, tú, tú rodinnú e, vzťahovú sieť. Rodičia s, s mladým človekom môžu hovoriť aj o tom, čo mu bolo slúbené, aby e, sme ho dera, deradikalizovali, tak je potrebná iná zaangažovanosť, ktorá zodpovedá e, tej sociálnej angažovanosti. Predovšetkým matky tzv. Madlen, vyvinuli tzv. Madlen de Proust, to znamená, teda, že štatistiky ukazujú, že na základe tejto Madlen de Proust, to je citát z knihy od Prusta, že ak e, teda možno aplikovať tento nástroj, ktorý same vypracovali, tak 60 už je urobené 60% tej práce na to, aby sa deradikalizovalo. Vysvetlím to. Staré emocionálne vzťahy boli e, rozbité na základe deradikalizácie, historická rodina, viazanosť, naviazanosť človeka. A na základe radikalizácie došlo k tomu, že sa rozbila jeho vzťahová sieť a Eh, bol v ňom vytvorený pocit, že patrí k tejto náhradnej skupine. Je to taká nejaká mytická príslušnosť na základe radikalizácie. Eh, vlastne eh, majú, mladí ľudia majú na základe toho taký ten paranoidný pohľad na svet. No a už tam nemôžu mať žiadne príjemné skúsenosti alebo prežitky, prežívanie, pretože nemôžu počúvať hudbu, nesmú počúvať hudbu. A matky potom sa rozhodli, že e, e, to dieťa znovu e, zakomponujú do jeho vlastného príbehu, do jeho tela, do jeho role syna alebo céry, čiže také tie malé, malé udalosti, malé prežitky, ktoré sa hodia, ktoré sú spojené s jeho raným detstvom, čiže niečo, čo znovu prebudí emócie, ktoré tieto mladé dievčatá alebo chlapci pocitovali pred tou radikalizáciou. Predtým, než došlo k radikalizácii, mm, obľúbený zákusok, obľúbená uspávanka, e, suvenír, spomienka na e, rané detstvo, židovská matka e, napríklad postila tomu dieťaťu video z jeho barmicva Takže e, emocionálne prebudzanie, emocionálne vyvolanie spomienok na to, aby syn alebo dcera e, zase našla niečo, aby našli niečo individuálne, niečo fyzické, niečo, čo súvisí s jeho príslušnosťou, aby ten ochranný pancier, ktorý vznikol na základe radikalizácie, ktorý bol vybudovaný, aby mohol byť otvorený. Džihadisti vsádzajú aj na dehumanizáciu. To znamená, že sa zničí príslušnosť, e, ten fyzický aspekt, už neexistuje jednotlivec, už existuje len skupina. A deradikalizácia znamená, že sa znovu e, vyzdvihne jednotlivec, individuum, že e, sa vrátia jeho fyzické prežívanie. Mladí ľudia plačú keď e, počujú znovu hudbu, pretože zabudli na ten fyzický rozmer a tie prežitky sú naozaj pôsobivé. Štatistiky ukazujú, že my v našom paneli e, e, tam zlyhalo, sme zlyhali pri, derake, pri deradikalizácii len v 20% prípadov, ale tam je len 35% maloletých a 60% sú dospelí. Je tam samozrejme obrovský rozdiel pri deradikalizácii e, s dospelým a s maloletým. Ten rozdiel je ten, tá tzv. Madeleine von Proust, e, ten emocionálny prístup, ktorý už potom pri dospelých nefunguje tak dobre, ale funguje pri deťoch a na tom vidno, ako dobre e, funguje tento prístup. Chcela by som ešte povedať niečo a chcela by som poukázať na to, že dievčatá sa dajú deradikalizovať oveľa ľahšie ako chlapci, ale to nesúvisí s rodom, to súvisí s tým, že dievčatá na základe našich analýz majú to šťastie, že tie sexualizované e, e, tie sexualizované ako keby obrazy e, sú v, v ich prospech. Ak dievča trikrát sa pozrie na džihadistickú web stránku, tak skonštatuje, že niekto, kto je takto indoktrinovaný, môže byť nebezpečný sám pre seba. A policajné úrady e, potom nasadia e, e, iný tým a keď je to dievča, keď je to chlapec, tak je považovaný za nebezpečného. No a je tu obava, že by mohol niečo spáchať, čiže je policajne kontrolovaný, ale nie je disciplinárne ne, ne, neposkytne sa mu disciplinárna starostlivosť. Dobre, teraz by som už skončila s mojimi tezami. Chcem pripomenúť, že aj po vojne antifašisti e, e, e nacionálny socializmus e, považovali za agresiu voči jednotlivcovi a voči rodine. Čiže je tu prepojenie medzi demokratizáciou a denacifikáciou. A to súvisí aj e, s obnovením rodinných vzťahov. Toto všetko hrá aj dôležitú rolu pri tých navratilcoch. Myslím, že nemôžeme e, automaticky e, upodozrievať rodinu, že došlo k výchovným chybám, keď dochádza k radikalizácii maloletých. Skrátka, že Eh, rodičom je dávaná zodpovednosť za radikalizáciu, respektíve matkám. To je spôsob, ako sa vyhnúť tomu, že si položíme že si budeme klásť spoločenské otázky. Keď si vypočujeme, čo sa hovorí džihadistom, tak skonštatujeme, že sa poukazuje na zlý vývoj eh, v mediálnom diskurze, v politickom diskurze a nie eh, na chyby v rodine a rozbitie rodiny zlepšuje radikalizáciu. A radikalizačný proces je veľmi individuálny a preto je rodina dôležitým zdrojom. Pre nás priorita musí spočívať v tom, že budeme podporovať sociálnych pracovníkov a orgány, aby sa diagnostifikovali rodiny, aby sa preverilo, či rodiny a matky nie sú samé radikalizované, aby, sme, eh, aby sa zistilo, či sa dá spojiť s týmito matkami, miesto toho, aby boli eh, odlúčení maloletí eh, od matiek. Vypracovali sme psychometrické škály, ktoré môžu psychológovia využiť, aby neradikalizované matky sa mohli spojiť s týmito orgánmi. Tá matka potom vlastne prevezme 60 práce e, pri, derad- pri deradikalizácii svojho syna alebo svojej céry. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem e, za vašu prezentáciu, pani Dunia Buzar. A teraz má e, slovo pani Alexandra, žurnalist a Reiter. Bueno, me gustaría, ante todo... Eh... Dobré ráno, dobrý deň všetkým. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie k tomuto, na toto podujatie. Takže e, chcem povedať niečo. Budem hovoriť o ženách, o ženách ako skupine, ktorú musíme zohľadniť pri prevencii radikalizácie. Čo znamená, keď hovorím o ženách, keď používam pojem ženy? Nená, nemám tým na mysli len ženu ako súčasť rodiny, ale aj ako súčasť spoločnosti. A tu sú štruktúry, ktoré sú vhodné pre prevenciu, aj keď e, nie sú využité všetky nástroje vo vzdelávaní, e, v politike alebo v prípade žien, ktoré už, sa, už zdali tento boj. Musíme zabezpečiť, aby e, ženy neboli vnímané ako liečivé pojitko, ako možnosť prepojenia v rodine, aby teda možnosť, aby aj matka e, tak trochu nahradila otca. Nie, myslím ženu ako vedúcu silu, ako lekárku, psychologičku, e, podnikateľku a tak ďalej. Čiže žena v rámci svojej celospoločenskej role, nie len ako matka. Ale to trochu súvisí aj od profilu radikalizovaného. K tomu sa ešte viac vyjadria moje kolegyne. Čiže musíme vnímať nielen profil radikalizovaného, ale aj E, pozerať sa tú ženu, ktorá môže pomôcť. Čiže aký mám, ako mám minulosť, ako, ako mu môžu možno pomôcť. Čo sa týka tejto knihy, chcela som trošku popísať, čo sa deje za dverami e, týchto rodín a chcela som zabezpečiť, aby e, sa ženy vyjadrili a aby popísali tú problematiku, ktorú zažívajú dennodenne, čiže e, sú to osoby so spoločenskou pozíciou, aj keď deti už sa odsťahovali e, pre ročníky okolo 2013. Tam vôbec nebola žiadna radikalizačná prevencia cez komunikačné médiá. Teraz sa to zmenilo, čiže naozaj sa veľa udialo aj v rámci diskurzu. Ale nie je to tak e, vo všetkých oblastiach Prečo som robila rozhovory so ženami? Pretože som bola toho názoru, že tieto diskurzy sú zmysluplné aj pre e, e vedeckú sféru, ktorá sa tým zaoberá, aby e, e, zistila faktory, ktoré viedli k tomu, že e, tí, títo ľudia sa vyčlenili zo, zo svojho spoločenského e, e, prostredia a vydali sa na cestu násilia. Ale chcem povedať, že nesmieme upadať do sociálneho determinizmu, že rasizmus, náboženstvo, sociálna exklúzia, že toto len ako nedostatok nestačí pre, vysvet, pre vysvetlenie a pre cestu von z džihadizmu. Som toho názoru, že musíme hovoriť o matkách, pretože som hovorila s rodinami, ktoré vyjadrili ochotu k tomu. A vtedy to bolo tak, a je to stále tak, že e, tie, ktoré sa ukázali byť najotvorenejšími pre spoluprácu a chceli zabezpečiť, aby iné rodiny toto nepretrpeli. V Španielsku to boli ženy, to boli matky. Práve matky e, chceli zaistiť, aby sa to neopakovalo inde v iných prípadoch. A aj po Eh, vypracovaní, napísaní tejto knihy som sa stretla s ďalšími matkami a takmer všetky ženy, eh, ktoré som spoznala, boli sestry alebo matky. Otcovia sú väčšinou neprítomní, bratia sú ešte viac neprítomní, čiže robia ešte menej. A keď sa takýto brat odoberie do Iraku, aby bojoval, tak to bolo tak, že tie vzťahy ostali. Niektoré e, vzťahy boli odstrihnuté, ale vzťah k matke alebo k sestre ešte boli udržiavané. K otcovi takmer nikdy. Toto je čosi, čo je potrebné zohľadniť. A preto som chcela hovoriť o žene. Čiže nie len o žene ako matke džihadistu, ale o žene ako samotnej džihadistke. Toto je téma, ktorá na začiatku bola dosť málo zohľadňovaná. Vždy to boli vlastne nejaké pasívne členky radikalizačného prostredia. Vychádzalo sa z toho, že e, výlučne muž sa aktívne zapája do džihadu, čiže aj tu sú určité riziká. V Notre Dame došlo k zmarenému útoku a to boli ženy a tá jedna z nich mala 19 rokov. Čiže toto sa deje. Gény, e, takže e, robia atentáty. Prečo sú menej nebezpečné? Už tie náborové aktivity džihadistov, e, tam je jasný profil, to, sa, to je zacielené predovšetkým na mužov, chlapcov, to je jasné. Teda skôr sa to vzťahuje na, skôr sa to zameriava na chlapca, ale než na dievča. To súvisí aj so samotnou ideológiou džihadu. A ehm, ženy moslimky, žena moslimka je vnímaná džihadistami tak, že je podradená mužovi, ehm, nosí teda záboj, e, no a vlastne ak sa zapojí, tak je to preto, že je povinná že je odovzdaná mužovi. Čiže sú tu dva európske individuá homegrown terrorism. Čiže to je to sú to, sú, to je ten terorizmus, ktorý páchajú ľudia, ktorí vyrastali tu. A keď sa na to pozrieme podrobnejšie, tak sa to dá vnímať z inej perspektívy. Deje sa to, lebo existuje propagačná mašinéria, ktorá e, je zameraná na chlapcov a dievčatá. E, sú podujatia, e, tam chodia chlapci, dievčatá. Dochádza k sobášom ľudí, ktorí sa prikláňajú k džihadu a táto mašinéria je často robená ženami a iniciovaná ženami moje kolegyne si to určite, to určite tiež zaregistrovali. No a mm, e, oni teda sa venovali, študovali túto tému a keď sa pozrieme na sociálne siete džihadistov, tak zistíme, že keď e, je tam ženská, chcete sa dostať do ženskej skupiny e, takýchto džihadistiek, tak musíte byť ženou. To mužskej môžu len muži. Ale keď sa pozriete teda e, na tom násilí, ktoré páchajú ženy, tak je to hrozivé. Často je to ešte agresívnejšie verbálne, než ako to, čo tam e, zverejňujú muži. Čiže bol tam v Notre Dame e, zmarený útok s flašami butánu a teda boli to ženy. Bola to ďalšia žena, ktorá mala 29 rokov. tam bola matka troch detí a E, teda e, ona tam šoferovala to auto s tými flašami butánu, ktoré tam mali ex- vybuchnúť a ona e, vlastne sa tam dostala cez internet, ale tam mala pseudonym Abu Oma. Čiže vlastne si tam vytvorila mužský pseudonym. Ale inak všetky tie náborové mechanizmy teda sa to využilo aj ako ochrana, pretože ženy sú vnímané ako menej nebezpečné. Polícia to menej registruje, ale ženy sa tam aktívne zapájajú vo veľkom e, e, rozmere a sú aktívne e, k tomu nabádané cez viaceré džihadistické kanály. Čiže ten stereotyp, že ženy sú tam len pasívne, to treba prekonať. Takže tri príklady. Maxim je muž, ktorý bol konvertovaný vo Francúzsku, sa tam radikalizoval, oženil sa tam, spoznal manželku svoju. Ona bola moslimka, on ju dostal na džihadistickú cestu. On sa nechce vrátiť do svojej predchádzajúcej existencie, to hovorí matka, otec je mimo. Deti sa narodili v Sýrii, tam vyrastajú je tam ďalší muž, ktorý má 5 detí, ktorý e, sa dal na kalifát a teda primal k tomu aj svoju manželku vo veku 19-20 rokov, trošku skúmal e, duchovnú cestu, mystiku, rôzne mystické e, náboženstva, študoval, než konvertoval na islám, potom to prevzal so všetkými ideologickými klamami a presťahoval sa do Sýrie. No a za tým bola žena. A tretí prípad je belgické dievča. Možno ste to zachytili. Jej man Tarek je e, nebezpečný džihadista zo Skarbeku, čiže z Bruselu. Ona mala 18 rokov, keď sa dostala do Sýrie a dva týždne na to je, bol zavraždený jej manžel e, koalíciou proti islamskému štátu. Mohla sa vrátiť, ale neurobila to. A tak ako e, veľa žien e, sa tam znovu vydala, matka hovorí, že nič nelutuje, jej matka vôbec nevie, akú rolu tam hrá, hoci sú ešte v kontakte, ale ako som povedala, znovu sa vydala a ako veľa ďalších e, takýchto vdov vlastne pokračuje v tom ako predtým. Takže e, nechcem nič vynechať, ale teda, e, ako som povedala, zapojiť matky do tohto boja je neskutočne dôležité. Matky európskych džihadistov, to nie sú len ženičky v kuchyni za sporákom, ale to sú aj e, ženy, e, ktoré sú zárokovo činné, majú kariéru, ale každopádne sú prepojením na džihadistov, lebo sú súčasťou sociálneho e, zloženia a naďalej sú súčasťou sociálneho života týchto ľudí. A aké profesné činnosti vykonávajú tieto ženy? Ako som povedala, nie sú to len ženy v domácnosti a tiež to trošku poskytuje informácie o možných riešeniach pri preventívnych kampaniách Takže čo sa dá robiť? Jedna je zdravotná sestra, jedna je predavačka a ďalšia e, pracuje v oblasti ľudských zdrojov, ďalšia pracuje vedúca podniku, čistiaceho podniku. A e, nedávno som robila rozhovory s ďalšími ženami, ktoré sa vracajú do pracovného života jedna žena robí v parížskej radnici, čiže to sú ženy so skutočnými profesnými kariérami a často hovoríme o profile týchto mladých ľudí. Čiže ak chceme začať s deradikalizáciou, tak sa musíme pozrieť aj na profil matky. Takže či má pracovný pomer, ak áno, aký, eh, aký má vstupen vzdelania, čiže to sú z časti ženy, ktoré často sú vo verejnom živote, sú mm, Eh, naďalej súčasťou sociálneho prostredia džihadistov. Ten kontakt eh, pretrváva, aj keď idú do Sýrie, potom sa vrátia, alebo eh, možno sú odsúdení vo Francúzsku. Doteraz sa to nedialo v dostačujúcej miere. Doteraz je to tak, že to bolo e, zavrhované. t, hovorilo sa, že tie matky sú spolupachateľky, alebo že to nejakým spôsobom odobrujú, alebo že stoja za tým, že sú to matky konvertovaných často sú to matky konvertovaných alebo sú to, často sú to ateistky a e, chceli by pra, spolupracovať s orgánmi, ale neposkytne sa im priestor, pretože sú obeťami stigmatizácie, boja sa, majú strach, že prídu o svoje pracovné miesto, ktoré je často veľmi dobré. A čiže nechcú aby sa v tomto prostredí vedelo o tom, akého majú manžela alebo syna. A tu e, treba e, začať, treba zva- uvažovať o tom, ako zabezpečiť, aby tieto matky sa mohli obrátiť na e, verejné orgány, aby sa obratili na pomoc, pretože často majú strach e, pred stigmatizáciou a, a teda aby sa obratili na združenia Niečo sa deje, ale malo by sa diať viac. Výmena e, osvedčených postupov, e, ako pomôcť združeniam obetí, aby sa ženám uľahčil prístup pri ich volaní o pomoc. Čo sa stane, keď ženy nespolupracujú? To sa deje často. Popíšem e, ženu, popisujem v tej knihe ženu, to je sestra jedného džihadistu, je to veľmi mladá žena, ktorá je zaangažovaná v rámci rodiny, teda v rámci tých združení pre obete. A potom som sa opýtala, koľko pozná rodín, pretože tie rodiny sú veľmi dobre zosieťované, 10, 20, maximálne 30, tam sú tisícky rodín. Aj niekto, kto je zosieťovaný, poznal niekoľko desiatok a nevie, ako vyzerajú tie podmienky, za akých podmienok vyrastali tí ľudia, aké je to prostredie. Čiže ešte aj tu je nepostačujúca tá úroveň informovanosti a nevieme, koľko rodín e, vlastne nahlásilo, že e, e, deti prešli do džihadu, pretože sa boja o stratu pracovného miesta. Skutočne ide o to, aký majú prístup tie verejné orgány k takýmto rodinám. A je tu vec, na ktorú chcem upozorniť. Nedávna štúdia vo francúzskych väzniciach E, viacerí zamestnanci e, e, tej väzenskej stráže konštatuje, že sa vytvárajú siete vo väzniciach môže to byť z toho titulu, že majú radikalizované dieťa vo väzení a vlastne rozvíja sa u týchto uväznených nepriateľský postoj voči zvyšku populácie. Jednoducho Musíme venovať pozornosť aj tomuto fenoménu, musíme vstupovať do väzníc, predchádzať tomu, musíme zjednotiť svoje cíly, venovať teda pozornosť aj väzniciam, e, napríklad na severe Francúzska e, som sa zhovarala so 14 členmi väzenskej ostrahy a ktorí mi povedali, že e, matky boli rovnakej miere radikalizované ako ich deti. No a e, potvrdilo sa to, videli sme to na vlastné oči a e, vyvíja sa akýsi stereotyp a, a jednoducho Potrebujeme toto podchytiť, aby sme predchádzali k radikalizácii. Musíme boriť tieto stereotypy. E, takže e, e, skutočne prevencia, táto práca by sa mala uplatniť aj potom, keď sa niekto vráti z z bojiska alebo aj z väznice. Nestačí mať pocit, že, mať pocit, že dera, radikalizácia nastáva tým, že už nie sú na boisku. Treba zistiť, či mladší súrodenci napríklad už boli radikalizovaní. Myslím si, že aj e, tá e, e, prevencia je veľmi dôležitá. Aká je budúcnosť ľudí, ktorí sa vrátia z tých boisk? Majú skončiť vo vezení alebo niekde inde? Nevieme vlastne často, ako naložiť s takýmito osobami. Na ilustrácii vo Francúzsku 40 mladí ľudia, e, e, ktorí vlastne e, ktorí si odslúžili svoj trest. Bolo konštatované väzenskými pracovníkmi, že sa ešte viac radikalizovali vo väzení. No a čo sa s nimi, ako sa s nimi pracovalo potom, ako opustili väzenské cely? No nejako. Myslíme si, že je potrebné sa venovať týmto veciam vo väčšej miery. Ďakujem. To bola Alexandra Žil. A teraz dostane slovo pani Karola Garcia Calvo, ktorá je hlavnou analytičkou programu ohľadom násilnej radikalizácie a globálnej terorizmu, ktorá je profesorkou. Mm, skutočne máte obmedzený čas, musíme totiž to končiť s touto témou o 11. a e, musíme vytvoriť nejaký priestor na to, aby, e, e, aby mohli položiť poslanci a poslankyne otázky. Ďakujem pekne, ja sa pokúsim byť stročná. Ja sa chcem s vami podeliť o výstupy moj, mojich štúdií a e, ide o inštitút Del Cano, ktorý má sídlo v, e, v Madride. Ženy e, zohrávajú veľmi významnú úlohu v teroristických organizáciách. Úloha E, ide o úlohu, ktorej sa nebola venovaná dostatočná pozornosť. Bol vykonaný celý rad štúdií zameraný na e, e, ženy, ktoré sa radikalizovali, ale v podstate nevieme, prečo sa radikalizovali, kde, odkiaľ prišli tieto ženy. Ja by som vám chcela približiť niekoľko štúdií, ktorý realizoval Kráľovský inštitút Elkano za, zameraný, zameraný na ženy, ktoré boli odsúdené e, kvôli e, tomu, že sa stali džihadistami. E, takže uvedom si, že som, mám obmedzený čas, preto budem stručná. Z čoho, som, aby sme mali predstavu, o aký proces ide, aké je zázemie týchto štúdií, 117 e, e, e, osôb bolo odsudených v období 2012 a 2008 na Španielsku kvôli ich aktivitám, ktoré sú úzko previazané na džihadistický terorizmus. No a to skutočne sa viaže na vytvorenie tzv. islamského štátu. Ehm, ehm, Španielsko má má veľké skúsenosti s džihadistickým terorizmom, dokonca už, dokonca už e, teda 2001 bol ten útok v útok v e, e, metre, čiže už v 90. rokoch bolo, boli prvé, prvé lastovičky, tak povedia sa. A zdá sa, že len v tej poslednej vlne džihadistickej radikalizácie v roku 2014 v meste e, e, Madia bola, bolo prvé dievča zatknuté, bola maloletá, 14-ročná a prvá bola zatknutá e, z, z, z, a, a potom aj obvinená pre účasť na džihadistickom hnutí. Ako som povedala, z, z tých 117, ktorí boli odsúdení z tohto titulu, len 11%, teda 13 bolo žien. Toto, e, e, všetky tieto informácie sú podrobne k dispozícii na našej webovej stránke. Kto sú tieto ženy, e, ktoré sa zaangažovali na džihadistickej teroristickej činnosti? Hovorím o situácii vo Španielsku v, aj v Európe. Ženy, ktoré sa zapájajú môžeme konštatovať akýsi spoločný menovateľ a to je e, mladý vek. Zdá sa, že ženy sa, e, sa zapájajú e, ešte v ranejšom veku ako muži. Priemerný vek odsudených mužov je okolo 30 a už jen e, ženy e, sú o 4 roky mladšie. Hovorím teda, toto, toto je štúdia zameraná na odsudených kvôli účasti na džihadistickom terorizme. Aby sme mohli nejako charakterizovať ženy, je e, priblížiť si ich, obči- ich občianské postavenie. Je tu veľký rozdiel medzi mužmi a ženami. Muži sú typicky ženatí, majú rodiny, Islamský štát sa zameriava na mladšie ženy, slobodné ženy, ktoré nemajú žiadne, nie sú zaťažené, tak povediať, s rodinnými záväzkami. IS chcel e, prilákať takéto mladé ženy, aby teda emigrovali do kalifátu. A e, boli vyzvané, aby aby urobili niečo dôležité, aby kolonizovali kalifát, aby rozširovali ten kalifát. A toto je veľmi e, mocný nástroj, e, rovnako mocný ako zbranie. E, v podstate mali vychovávať ďalšiu generáciu džihadistov, aby sme poukázali na to, ako boli zapojené ženy do celosvetového džihadistického hnutia ako k tomu vôbec dochádza v kontexte e, terorizmu, ktorý e, e, vlastne sa vyvíja v členských štátoch EÚ, v mojom prípade v Španielsku. Ide o ženy, ktoré sú narodené v Španielsku, majú španielské občianstvo, a e, skutočne e, toto je teda druhá generácia. Hovoríme o ženách, ktoré sú narodené v Španielsku, sú socializované e, v členskom štáte EÚ, v Španielsku. Teda ako dochádza k tomuto procesu radikalizácie v Španielsku? Drvivá väčšina, 9 z 10 žien e, bolo radikalizovaných v období e, medzi 2012, keď začala občianská vojna v Sýrii, ktorá sa potom rozšírala na Irak až do roku 2015. Ale ťažiskové roky sú 2014 až 15. 7 z 10 žien práve v týchto dvoch rokoch bolo radikalizovaných. A to e, skutočne Vtedy e, boli vyzývané ženy, aby opustili Európu, aby prišli do islamského štátu, aby začali nový život. A a vodca e, IS e, ich vyzýval, aby prišli, prišli do kalifátu a ujali sa svojej novej misie. To je mocnejšie ako zbranie pretože ženy e, mali, mali e, participovať na projekte, ktorý sa rozbiehal a uzohrávali by v tom projekte kľúčovú úlohu. E, čiže vidíte, že už okolo tej 20 je priemerný vek žien, kedy začína ich radikalizácia. U mužov tá radikalizácia zväčša začína v tom veku 25-26. Ďalšia ďalší zaujímavý fakt, ktorý bude takým leitmotívom eh, v celej mojej prezentácii, eh, eh, je, je, je relevantnosť online platformiem pri radikalizácii žien. Ženy skutočne boli radikalizovaní v takom mixe, pod vplyvom takého mixu Eh, vplyvov, online aj offline. No ale eh, to platí vo všeobecnosti, ale u žien je vo väčšej miere prevaha práve toho virtuálneho pôsobenia, teda je to v online režime. Online možnosti sú vo veľkej miere eh, využívané IS a e, online svet sa, stá, sa stal veľmi atraktívnym nástrojom. Internet, sociálne siete, e, to je tá online pasca, ktorej sú vystavené ženy zo strany IS, pretože dostávajú sa do ich životov, do ich domácností, e, predovšetkým v Španielsku tie sociálne siete, sociálne médiá na internete veľmi oslavujú ženy. Teda tento online online prostredie sú to sociálne siete každého typu. Ženy e, zväčša e, zväčša už jen dochádza k radikalizácii v rámci e, skupín ktoré sú e, v sociálnych sieťach. Ďalej aj, aj e, čo sa týka e, messagingových služieb, to je tiež veľmi dôležitý zdroj a samotný internet, internetové stránky. No a čo sa týka offline režimu, a skutočne radikalizácia offline sa deje a to e, pri takých súkromných stretnutiach, v domácnostiach, alebo e, je to v rôznych e, moslimských centrách, či kultúrnych, alebo náboženských. ženy sa tam stretávajú na týchto strediskách, hovoria o mnohých veciach, vrátanie politiky. No ešte viac chcem pohovoriť o tom, akým spôsobom dochádza k radikalizácii žien. Nemáme mm, údaje, ktoré by potvrdzovali, že žena osve by eh, sa radikalizovala tým, že ona sama bude, povedzme, eh, v online režime. Eh, nikdy nedochádza, že by žena Eh, eh, osve sa stala radikal, radikalizovanou. Nie, v prípade žien je to vždy v skupine, v, eh, v, v, v skupine, v obkolesení inými skutočne presadzujúc to heslo, ak nie si s nami, tak patríš k tým druhým. Čiže hovoríme o určitých agentoch, radikalizácie. Boli to iné ženy, ale e, e, povedzme ženy, ktoré už e, síce ešte boli v Španielsku, ale už sa zaviazali k kalifátu a robili nábor medzi ženami. Boli to aktivistky, teroristky a takisto aj muži boli takýmito agentami, ktorí oslovovali ženy a, a vlastne e, rozduchávali tú auru akejsi nadradenosti, e, čo veľmi zapôsobí na ženy. Aj, aj ten maskulínny prvok e, mohol byť pre nich určitým faktorom No a veľmi dôležité sú eh, sociálne väzby s týmito agentmi. Eh, môže to byť známy priateľ, sen rodiny, no môže to byť eh, vlastne osoba, ktorá je tým, tým zahraničným bojovníkom, teda niekým, kto už bol na boisku a vrátil sa domov. Takže to, pritom sme, e, to vyplýva z našej analýzy týchto teroristických e, buniek. E, Porcel bol napríklad starším bratom, ktorý ovplyvňoval mladších bratov u mužov to je typická štruktúra, ale e, u žien je to e, rodina, teda tie online vplyvy, takže e, skončím v tomto momente. Viem, že čas nás tlačí a oddávam priestor Michelle Lott Isaacson je skutočne ďalšou rečničkou, ďalšou panelistkou, ktorá je tiež hlavnou analytičkou e, významného analytického centra. Ďakujem pekne e, za toto vynikajúcu možnosť e, a za priestor, ktorý je mi poskytnutý v rámci tejto diskusie. Right now... Budem hovoriť o tom, akým spôsobom služba prvankajšej činnosti a členské štáty riešia túto problematiku, keď vieme, že to nie je jednoduché. Poprvé, nesmieme pripustiť zjednodušené riešenie e, e, ohľadom toho, čo všetko to znamená, aby sme nenúcovali ľuďom stereotypy. Určité veci musíme si sami osvojiť vo vlastnom myslení, až potom sa zapodevať týmito problémami. Musíme mať jasnú predstavu, chladnú hlavu a nesmieme pripustiť, aby sme sa uponahľali E, a akceptovali nejaké senzačné predstavy, myšlienky. Je tu aj určité také e, hľadisko e, prehnanej senzácie v súvislosti s touto témou. V súvislosti s našou dnešnou témou musíme hovoriť o tom, akú úlohu môžu, môžu zohrovať ženy v prevencii radikalizácie po celom svete. A treba si uvedomiť, že ženy tu majú uh, rôzne odlišné úlohy a musíme hovoriť aj o rodomom hľadisku nielen o ženách ako takých, ale aj o význame e, rodového vnímania ako maskulinity alebo naopak ženskosti. To nie je totožné, k vnímaniu, totožné vnímaniu mužov a žien ako sexuálnych tvorov. Samozrejme, všetci si vieme, že žijeme v nebezpečnom svete a OSN to je jeden z e, e, dôležitých partnerov únie v súvislosti s podporou e, multilaterálneho prístupu k našej činnosti. Ešte v roku 2017 OSN vyhlasila, že musíme presadzovať diplomáciu mieru. V súvislosti sa stávajú stále komplikovanejšie. Šíri sa autoritársky prístup a násilie a terorizmus sa rozmáhajú. Vnútroštátne medzinárodné médiá sa sústredujú na e, skupiny ako Al-Shabaab, Boko Karam, Islamský štát, ale sú aj ďalšie hnutie e, založené na identite a majú tiež e, extremistickú ideológiu, a vznikajú vo viacerých súvislostiach. Napríklad, napríklad v Kanade, v USA e, sú štúdie, podľa ktorých e, e, polovojenské organizácie rasistické organizácie majú ešte spôsobujú ešte väčšiu hrozbu. V Mianmare, na Sri Lanke, v Tajsku tiež sa rozmáhajú Eh, militantné hnutia a v Indii hinduistické pravicové hnutia sa stávajú viac viditeľné. A to eh, všetko má dočinenie s extrémizmus a radikalizáciou. Čiže hovoríme nielen o nábožensky založenej radikalizácii, je to aj politická radikalizácia a v niektorých prípadoch sú navzájom eh, úzko prepojené. Vo všetkých týchto prípadoch hm, uvedené hnutia sa môžu javiť ako veľmi odlišné ale častokrát ich ideológie sú e, zrkadlným odobrazením jedn, e, e, toho istého ehm, nutia ľudí, aby si zvolili jednu identitu na úkor iných, napríklad náboženstvo na úkor etnicity, taktiež zdôrazňuje maskulinnosť alebo ženskosť a to hovorí o tom, že e, ženy e, sa vnímajú ako niečo, e, alebo niekto, kto má vopred stanovenú spoločenskú úlohu a majú určité výhrady voči ostatným, či už spoločenské alebo osobné. Pojem rod a ženy nie je vždy totožný, i keď sú tu určité spoločné prvky Ide o určitý pojem, ktorý sa mm, častokrát používa mm, v politickej ideológii. Napríklad e, rasistické mm, biele organizácie zdôrazňujú, že e, ich e, spoločenská exklúzia je pre prítok imigrantov zatiaľ, čo islamisti hovorí o tom, že je to diskriminácia v Európe a že v Sýrii a iných arabských štátoch sa uskutočňujú útoky zo strany západných väčšinovo nemoslimských krajín. A tento pocit e, e, martíri, martírov, e, utlačania sa odzrkadľuje e, a opravňuje násilie pachané na ostatných. Sú tu viaceré e, vedecké štúdie, vrátania e, e, Hudsonovej štúdie, ktorá hovorí o prevahe mužov, najmä e, mladých mužov, e, skutočnosti, ktoré prispieva k e, extrémizmu, radikalizácie, násiliu. Všetky extrémistické hnutia zároveň vylúčujú všetkých, ktorí sa nestotožňujú s rovnakými hodnotami a snažia sa, sa povznieť nad ostatnými. Dehumanizujú tých, ktorí e, sú proti ním a e, Ehm, prispievajú k tomu, že ehm, ich násilie sa vníma ako niečo normálne. Viaceré analýzy a štúdie naznačujú, že neexistuje jediná eh, prečina násilia, extrémizmu a radikalizácie. Ehm, tu sa uplatňujú viaceré premenné faktory a určité stimuly Mm, vrátanie e, mm, sociálnych podmienok, ekonomických podmienok a pocitu bezpečnosti, že pôsobie spoločne a pre nás, pracovníkov služby pre vonkajšie aktivity, je veľmi dôležité, aby sme hľadali hlavné, podstatné príčiny, aby sme dokázali zdolovať e, tieto výzvy a problémy. A musíme vnímať všetky úrovne e, súbežne v súvislosti s e, činnosťou OSN existuje e, veľká snaha e, predchádzať násilnému extrémizmu a radikalizácii. Je tu uznesenie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré vyzýva pripraviť národné akčné plány a v tejto súvislosti budem citovať, OSN hovorí, že poskytnutie ženám a väčších právomocí je veľmi dôležité, napriek tomu, že ženy niekedy zohrávajú dôležitú úlohu v extremistických násilnických organizáciách. E, Ehm, treba podotknúť, že ehm, spoločnosti, kde ženy majú uh, vyšší status, sú odolnejšie voči extrémizmu. To znamená, že musíme to zohľadňovať, aby sme z dlhodobého hľadiska podporovali rodovú rovnosť, poskytovali ženám eh, väčšie právomoci a možnosti. Týka sa to aj cieľov dlhodobého eh, eh, udržateľného rozvoja, vykorenenie chudoby, máme e, konkrétny cieľ, e, pokiaľ ide o inkluzívnu mierovú spoločnosť. Toto všetko musíme zohľadňovať a e, máme taktiež aj partnerské organizácie, predovšetkým v Európskej únie, v OSN. Spolupracujeme s ďalšími organizáciami. Uvediem niekoľko príkladov. NATO, OEC, Africká únia, organizácie, e, ktoré pôsobia v e, Ázii a Latinskej Amerike. E, máme totiž spoločné výzvy a mali by sme spolupracovať navzájom, po, podporovať vzdelávanie je vždy veľmi dôležité v pôsobení proti radikálnym hnutiam. V súčasnosti násilnícke, extremistické a radikálne hnutie sa snažia e, využiť a zneužiť e, e, školské systémy. Niektoré z týchto platform sú politické, niektoré sú náboženské. a veľmi šikovne dokážu využívať rodové hľadisko. My sa tiež snažíme zohľadňovať rodové hľadisko v našej činnosti, ale zistíme, že častokrát E, aj extremistické a radikálne hnutia e, využívajú túto možnosť, snažia sa pôsobiť e, močne využívať nejaké náboženské prvky, kladú osobitný dôraz na osobnú identitu, využívajú znechutenie spôsobené nespravodlivosťou, Európska únia e, vychádza zo svojej zmluvy e, hodnot e, ľudských práv a rovnosti, všetkých vrátane rodovej rovnosti. A toto treba veľmi dobre využívať v pôsobení proti radikalizácii a extrémizmu. Častokrát aj radikálne hnutie využívajú sociálne siete vo svoj prospech a chápeme, že sociálne médiá prinášajú veľa prospešného, ale niekedy sa môžu zneužiť na nekále a destruktívne účely. Čo vlastne robíme my? Spolupracujeme s viacerými e, e, organizáciami. Uvediem niekoľko e, príkladov. Mám ešte, myslím si, že minútu a pol podľa mojej časomiery. Africká únie spolu s Európskej únie podpísala spoločné vyhlásenie o tom, ako spolupracovať pri pôsobení proti násilnému extrémizmu a radikalizácii. To je jeden z príkladov našej spolupráce. Chcela by som tiež uviesť, že v súčasnosti aktualizujeme našu politiku pre ženy, mier a bezpečnosť, kde riešime všetko, čo súvisí s e, rodovými otázkami pred, e, počas a po konfliktoch. Má to e, interný a externý rozmer. Týka sa to aj členských štátov únie. A takisto poskytujeme podporu a spolupracujeme s tretimi štátmi. V súčasnosti sa pripravujú závery rady, ktoré by sa mali schváliť do konca tohto e, roku. Je to rozpracované, ale chcel by som vám ešte povedať, že e, do budúcnosti budeme stále viac zdôrazňovať E, pôsobenie proti násilnému a extrémizmu a otázky prevencie. Je to v stredobode pozornosti programu pre ženy, mier a bezpečnosť, najmä pokiaľ ide o mm, rezolúciu a uznesenie prijaté od roku 2015 a neskôr. Veľmi dobre si uvedomujeme problémy a výzvy, máme určitý plán, E, uvedomujeme si, že musíme spolupracovať e, spolu s partnerskými organizáciami, v neposlednom rade partnermi z e, občianskej spoločnosti, nielen so ženami a matkami ako jednotlivcami, ale s organizáciami, ktoré majú určité kompetencie a vedomosti o tejto téme. To znamená, že musíme všetci spoločne spolupracovať v otázke prevencie a predchádzania radikalizácie násilnému extrémizmu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, e, umožním e, poslancom Vidrica, pani Ivanes Vysariu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem výberu FAM za organizáciu tohto výpočutia venovanej tak dôležitej, ale aj nedocenenej téme. Je tu určitá iniciatíva, ktorú e, prekladám mene skupiny EPP. Chcela by som e, e, vedieť vďaku za veľmi dôležité informácie, ktoré sa nám poskytli. V ostatných rokoch sme svedkami rozmahaniu terorizmu po celom svete, v Afrike, v juhových Ázii, v Európe, v Amerike radikalizácia sa e, e, e, veľmi rýchlo šíri. Napriek určitému zniženiu umrtí spôsobených terorizmom je to stále hrozba pre globálnu demokraciu. Štúdie radikalizácie hovoria, že najdôležitejšími faktormi radikalizácie je venovanie sa určitým hodnotám a spoločovanie so svojimi eh, blízkymi znaň, eh, priateľmi. Preto je eh, pomerne zložité kontrolovať tieto faktory a predchádzať radikalizácii. Zdá sa, že tu je veľmi dôležité využiť E, e, ženy, e, rodinných príslušníčky, matky, sestry, policajné orgány by mali zvýšiť svoju efektívnosť v boji proti radikalizácii. OSN uvádza, že lepšie pochopenie úlohy žien v prevencii je veľmi dôležité pri vypracovaní stratégií pôsobenia proti násiliu a extrémizmus globálne organizácie sa zmobilizovali v snahe získať viac žien e, pri pôsobení proti e, radikalizmu, najmä v chudobných krajinách. Napríklad Fond e, globálnej angažovanosti a odolnosti pripravil projekt, v rámci ktorého ženy by mali byť dôležitým prvkom boja proti násiliu v Nigérii sa tiež e, pracuje na väčšej angažovanosti žien. E, príslušná e, iniciatíva sa mm, podporuje v Bangladeši, v Mali, školenie v oblasti antiradikalizácii sa poskytuje stále väčšiemu počtu žien pri viacerých príležitostiach sa zdôrazňuje úloha žien. E, stratégie OSN z marca 2015 zdôrazňuje účasť žien ako nevyhnutný prvok e, boja proti radikalizácii. V Spojenom kráľovstve nedávne štúdie preukázali, že 11 až 25-roční e, mladí ľudia uvádzajú, že v prípade potreby e, ujasniť si určité politické e, problémy. Najradšej sa o tom rozprávajú s matkami. E, rezolúcia OSN z roku 2015 o pôsobení proti radikalizácii v Európe bola prijetá a Európsky parlament venuje osobitnú pozornosť rodovému hľadisku radikalizácie. Máme príklady toho, čo všetko robia európske krajiny ktoré pôsobia proti radikalizácii. Veľmi pekne ďakujem všetkým expertkám a mala by som tri e, stručné otázky. Môžem e, to povedať teraz alebo neskôr. Mm, to sú veľmi e, krátke otázky. Áno, môžete to urobiť teraz, ale chceli by som vás informovať, že nemáme veľa času, tak poprosím iba jednu minútu na otázky. Tak potom e, prejdem na svoju rodnú reč. E, španiel, budem hovoriť po španielsky. Pani Buzar, ako postupovať, keď E, matka alebo ostatní príslušníci, rodinní príslušníci. Napríklad v Barcelone e, počas viacerých mesiacov sa pripravoval teroristický útok a nik o tom nevedel ani matka, ani sestry e, nik z mladších súrodencov spolu školákov o tom nič nevedel. Ako postupovať v tomto prípade? A ešte jedna vec, ktorú by som si chcela ujasniť Nakoľko dôležité je podľa vás e, e, zohľadňovať e, snahu detí vydať sa na niečo dobrodružné. Deti nechcú byť niekým, kom nik nič nevie. Chcú sa stať niečím dôležitým. Ďakujem veľmi pekne. A teraz, pani Besera, prepačte. E, vy ste mi povedali, že by som mala prestať? myslel, e, e, že to by mala mať v rukách pani predsedničky. Aby som si nikdy nedovolila, aby som vás prerušila. Prepačte, musíme pokračovať v našej schôdzi. Pani Besera, máte maximálne dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nevyužijem viac ako dve minúty Myslím si, že je to otázka eh, eh, napokon aj eh, respektovanie pravidel. Ehm, ehm, Samotní experti nemali dostatok času na to, aby sa vyjadrili. Otázka hm, pre Karolu z európskeho hľadiska čo všetko je potrebné, aby sme zabezpečili aj určitú inštitucionálnu úlohu, aby sme niečo urobili, aby ženy sa stali agentkami e, e, transformácie, prípadne deradikalizácie. Myslím si, že naše inštitúcie e, si s tým nevedia poradiť. Ako sa dostať k týmto ženám? ich je 50%. Ako sa dovoláme ich e, pozornosti? Mala by som otázku na expertky. Kedy sa dosiahne určitý bod e, e, radikalizácie, keď už nemôžem hovoriť o dobrovoľnom postupe. Proste je to určitá sieť, do ktorej sa dostane mladý človek. Môže sa na, zo začiatku e, e, to urobiť dobrovoľne, ale potom táto príťažlivá sila, ten magnet sa stane neodolateľná. V tejto evolúcii e, je to niečo dobrovoľné, ale potom sa človek dostane do určitej pavučiny. Kedy sa končí, tato, te, končí tento dobrovoľný prvok?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 da jednostavno taj ne dolazi do, do onih koji donose odluke, da jednostavno e, oni ne svačaju da je potrebno... E, e, robili ste svoj vlastni, výskum a zdá sa, že výsledky týchto výskumov e, sa nedostávajú do tých orgánov, ktoré príjmajú rozhodnutia. A tu musíme niečo robiť a musíme konať priamo v teréne. Pani Karola hovorila o tom, eh, čo sa deje v Španielsku, ale sme toho svedkami aj v Belgicku. Eh, eh, radikalizácia sa začína tými ľuďmi, ktorí sa tu narodili, ktorí sa tu vychovovali a zda, e, e, sme boli e, toho názoru, že boli integrovaní, e, kým v skutočnosti neboli. To znamená, že naša spoločnosť zlyhala. Nevnímajú Európu ako o svoj domov, nezdelajú naše hodnoty. Takže vyvstáva otázka, čo s tým? E, e, bolo by zaujímavé a bolo zaujímavé vypočuť si predstaviteľov federálnej policii z Belgicka, Zdá sa, že majú podporu e, všetkých e, politických strán Belgicku. Správa hovorí o tom, že e, hlavným miestom radikalizácie v Belgicku je tá hlavná mešita a peniaze prichádzajú z Saudskej Arábie a nevieme kontrolovať tieto finančné toky. To znamená, že vieme predvídať do budúcnosti e, problémy. Radikalizácia sa deje v Európe a nereagujeme na to. Alebo napríklad situácia v Bosne a Hercegovine. Stále viac bojovníkov z Bosny a Hercegoviny sa vydajú na cestu na Blízky východ. Najnovšie údaje svedčia o tom, že via medzi týmito bojovníkmi je veľmi veľa žien. Čiže nejdu tam ako logistická podpora, ale eh, bojujú so zbraňou v rukách. Zdá sa mi, že podľa niektorých expertov e, treba sa snažiť o reintegráciu zahraničných bojovníkov do našej spoločnosti. Ja osobne sa nazdávam, že by sme nemali povoliť e, zahraničným bojovníkom vrátiť sa do Európy, pretože najväčšou pravdepodobnosťou budú zdrojom ďalšej radikalizácie. To sa dnes aj preukázalo e, počas vystúpenia expertiek. A rada by som sa opýtala, či e, e, niekedy vám e, hrozili radikálni islamisti, pretože veľmi otvorene hovoríte o islamizácii. Merci, mesdames, pour vos, pour vos différentes interventions. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za <clears throat> vaše vyjadrenia. Ja som prišla neskôr, takže som nepočula prvé slova pani Duisa Donak. Na pani Izak som by som chcela nasmerovať nasledovnú otázku. Skutočné riziko v súčasnosti pre ženy a pre všetkých ľudí v Európe je islamistická radikalizácia. E, všetky obete tých nedávnych útokov, e, sexuálne prečiny voči ženám v Nemecku aj inde, to bolo zo strany, e, to vzniklo kvôli radikálnemu islamizmu. A to porovnanie, ktoré ste urobili vy s tými, ktorí tu požadujú eh, bielu, nadradenosť bielej rasy, tak oni, ja som sa rozprávala eh, s um, uh, inými a uh, oni hovoria, aké dôležité to je predovšetkým uh, v niektorých častiach Francúzska, kde odkiaľ pochádza prevažná väčšina radikalizovaných vo Francúzsku. Odtiaľ pochádza hlavné riziko terorizmu v našej krajine, čiže treba spolupracovať s týmito ženami. Uh, Treba ich počúvať. Takže je to tak, že keď e, počujeme a vidíme tieto ženy, tak cítime ten ich strach. Boja sa e, obrátiť sa na políciu, na e, združenia obetí alebo na akékoľvek iné združenia. Čo na to poviete? Ako by sa dalo zabezpečiť, aby tieto ženy boli vypočuté, aby ich hlasy boli počuté čo najlepšie? Pani Chil, vy ste povedali, že žena, ktorá nosí závoj, je svojmu žen, mužovi podradená. E, ale už tu bolo povedané, že to, ten um, závoj znamená niečo ako slobodu. Vždy ma to udiví, keď takéto niečo počujem. Takže potom eh, by som ešte povedala eh, k rodinným príslušníkom. Francúzska vláda sa vyjadrila na túto tému a bolo povedané, už sa dostávam k záveru, deti v školách sa často, stále častejšie eh, stále častejšie odmietajú mať kontakt s, s nemoslimskými deťmi, nechcú sa dívať na zobrazenia ľudského tela, zapchávajú si uši, keď znie hudba, e, chlapci už devčatám nepodávajú ruky a tak ďalej. Požadujú e, jedla halal v kantínach a nesad, nesad, nesad, nesad, nesadajú si vedľa detí, ktoré nekonzumujú jedla halal. Čo môžeme urobiť, aby sme týmto rodinám pomohli? Aby už v rodine sa zakročilo proti radikalizácii. Ďakujem. A ešte raz opakujem, máme len dve minúty, uh, nie viac. Kto začne? Takže e, ak, e, keby som začala s vašou otázkou, možno došlo k nedorozumeniu, čo sa týka toho závoja. Takže chcela som povedať, že je tento stereotyp, prevláda stereotyp, že keď je žena zahalená, tak je podradená. Čiže takto sú vnímané džihadistky. Ako, že teda v podstate je to um, zakotvenie toho rasizmu, že aj u teroristkách e, sa vychádza z toho, že žena nemá možnosť voľby, že ženy sú len taký poslušný prívesok zahalený. Čiže tu e, existuje určitá ignorancia a mm, ľudia si milia veci, ktoré neplatia pre terorizmus. Ženy sú aktívnou súčasťou týchto teroristických buniek a vychádza sa z toho, že nemajú voľbu, ale to treba vnímať od prípadu, treba to posudzovať od prípadu k prípadu nie e, upadať do stereotypov už od začiatku. A tá diskusia je tak trošku skreslená podľa môjho názoru, lebo toto sa nedeje. Žena je vinná e, alebo nevinná ako individuum a nie ako žena. A tam hrajú dôležitú rolu aj médiá, o tom som presvedčená. Matky, ktoré som spoznala ja, mi rozprávali svoje príbehy, chcú sa zapájať ak im je umožnené už v školách, ak im je to umožnené už v školách, v, v, prvých skorých triedách, tak to robia. Matka Marie Anes z Azulu povedala, že sa pokusila sama pomôcť bez toho, aby sa obrátila na združenie a chcela, aby v školách teda chcela e, priamo v školách e, hovoriť o týchto veciach, teda že jej dieťa sa pridalo k džihadu, môže sa to stať aj iným, ale treba zabezpečiť, aby tieto ženy e, štátnu moc nevnímali ako nepriateľa. Treba im zabezpečiť, aby ich hlas bol vypočutý a spoločnosť ich nesmie odsudzovať, lebo sa im stalo to, že ich dieťa bolo radikalizovaná. Ďakujem. Dobre, ja by som e, chcela svoju, časť, svoj čas prenechať pani Izakson ani, a pani Marila. Možno, že nemali toľko času, e, lebo ja som hovorila ako prvá. <clears throat> Chcem povedať jednu vec. My štyri ženy sme sa tu vyjadrili k rozmanitosti, k rôznym sociálnym triedam, k rôznym e, rodinným zloženiam, formáciám, ktoré hrajú rolu e, v súvislosti s radikalizáciou. Čiže celé je to dosť zložité Nesúvisí to len e, so znevýhodnenými e, e, časťami spoločnosti arabského pôvodu, s migrantmi. Nejde o, nevyhnutne o moslimov, ktorí neboli zaintegrovaní a majú iné hodnoty. To je nesprávne. Keď sa pozrieme, keď sa pozrieme na to, ako sa diskutuje v Európe, tak hneď vieme, že je tu snaha e, chrániť vlastné kruhy a e, oddeliť ich od e, iných. To je pravdepodobne jediný dôvod. Ďakujem. Chcem zodpovedať otázku pani Becera. Nie sú dobré elitistické vízie, lepšie sú horizontálne vízie, čiže ísť z dola nahor v občianskej spoločnosti a podporovať organizácie, ktoré sa zapájajú do tejto témy a poznajú situácie, poznajú, aká je situácia priamo na mieste. A nielen sú súčasťou rodiny alebo matky, ale treba ich vnímať ako ženy, ktoré majú odborné poznalosti a možno ich takto zapojiť do rozhodovacieho procesu. A ďalší bod je, že, celý, že celá bezpečnostná politika e, je zložená z mužov a bolo by dobre, keby tam boli aktívne aj ženy. Teda e, ženy by e, mohli pracovať na týchto témach a pracovať na tom. No a keďže mám trošku viac času, tak chcem objasniť jednu vec, ktorá sa vykryštalizovala pri kole otázok. Takže je tu tá otázka s integráciou. Samozrejme, ak by sme vnímali integráciu e, veľmi jednoducho, čiže sociálno-ekonomicky E, alebo teda pokiaľ je o kultúrne zručnosti, kultúrne schopnosti, tak v takom prípade integrácia a e, agresívna radikalizácia sú kompatibilné. E, poznáme rôzne profily, čiže mali by sme hovoriť o nedostatku kultúrnej asimilácie. Sú tu ľudia, ktorí sú dobre zaintegrovaní, ktorí ovládajú jazyk, majú dobré pracovné miesto, ale jednoducho nie sú kultúrne dosť dobre asimilovaní a potom ten konflikt vyplýva z rodiny. V Španielsku napríklad vidíme, že veľa mladých ľudí je prepojených e, s rodinou, ktorá žije ešte v Maroku. Tam je iná kultúra a potom keď vyjdú na ulicu alebo idú do školy, tak sú Európanmi títo ľudia. A to je trošku problém. To je prípad tých, ktorí e, E, spáchali atentát v Barcelone a v Kabrici. Potom pri ženách v Španielsku tam neboli žiadne, ktoré už predtým spáchali zločin, ktoré e, e, sa objavili v drobnej kriminalite. U ženách je to tak, ale o mužoch nie. K tej dobrovoľnej časti to je filozofická otázka, čo je dobrovoľné a čo nie. Ja som tu, lebo toto je moja práca, čiže tak, asi tak. Každopádne, jedna vec, na ktorú sa musíme pozrieť, keď hovoríme o dobrovoľnosti, je ten celkový kontext toho, aká je alternatíva, čiže čo poskytujeme našim kolegom alebo iným členom Európskej únie. E, navštevujú nás ďalší, no a samozrejme z hľadiska prostitúcie tam je, tam je veľmi dôležitá diskusia o agresívnej násilnej pornografii to tam nemôžeme, na to nemôžeme zabodať. K vám nevidím na vaše meno, ale e, jedna vec, e, jednu vec treba ujasniť, že teda zhodneme sa v tom, že sa nezhodneme. Sú rôzne typy radikalizácie, e, násilného extrémizmu a hoci je tu určitý politický zámer, aby niektoré skupiny boli označované ako viac násilné, naša práca je dívať sa na to objektívne. A chcem povedať veľmi jasne, že e, sme v kontakte s ľuďmi z oblasti spravodlivosti a e, orgány trestného stíhania aj v Európskej únii, aj mimo. A keď chceme vstupovať do diskusie o tom, čo je najnebezpečnejšie a najnásilnejšie pre ženy, tak tento výbor veľmi dobre vie, e, že tam nejde o vôbec, to je, nesúvisí s extrémizmom a radikalizáciou to je vlastne osoba, s, s, s ktorou ste príbuzný, manžel, partner, rodinný príslušník vo vašom dome. Čiže keď budeme porovnávať čísla o tom, čo je pre ženy najnebezpečnejšie, tak si myslím si, že táto diskusia je veľmi dôležitá, ale to si vyžaduje oveľa viac času. Ďakujem za to, že ste nás pozvali. Mhm. Ďakujem, za, e, ďakujem všetkým našim expertkám za účasť, za prezentáciu. Ďakujem všetkým europoslancom, ktorí e, E, sa aktívne zapojili do tohto vypočutia. Ďakujem.